Dobrý deň, otváram dnešné zasadnutie. No, teraz budeme mať spoločnú diskusiu o návrhu smernice Európskeho parlamentu a rady o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a o prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami. Teraz dávam e, na 4 minúty slovo poslancovi Karasovi. Pani predsednička, pán komisár,